a to bez obmedzenia slobod na internete. A to je práve výzva, ktoré čelíme v nasledujúcich mesiacoch. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Grazie, la discussione è chiusa. Ďakujem vám pekne, tým e, končím a zatváram rozpravu. K tomuto bodu programu hlasovať budeme zajtra 12.30. Teraz môžeme prejsť e, k správe Giovanniho Laviu, rozpočet 2013, mandát pre trilóg a hneď má na 4 minúty e, slovo pán Giovanni Lavia. E, Pani predsednička, pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, Hlasovanie o mandáte pre trilóg sa, ko, sa deje v, počas veľmi dôležitého obdobia pre Európu, ale pre všetkým dôležitého obdobia pre Európu zajtrajška, pretože summit sa rozhodol urobiť určité opatrenia, aby sa zagarantovala Európa, ktorá bude finančne stabilná. Toto nám môže len e, veľmi tešiť, pretože šéfovia štátová vlád e, sa zasadzujú za silnú Európu a pre nás, a my sme to stále akcentovali, podporu ekonomického rastu, konkurencie schopnosti, podpora malých a stredných podnikov. Toto sú priority, ktoré sme si stanovili my ako Európsky parlament a musíme vedieť, že je potrebné samozrejme naštartovať hospodársky rast. Tu potrebujeme konkurencieschopný ekonomický rast v Európe. Musíme ísť ruka v ruke s opatreniami, ktoré to podporujú a E, podporujú takisto e, nové pracovné miesta na trhu práce, e, čo sa týka výdavkov v rámci európskych projektov a programov v položkách B1 a B2. Toto vieme, že to je jedna z takých kľúčových tém, tém rokovaní, že tu máme určité aspekty, na ktoré poukazujú jednotlivé členské štáty, ale dovolte mi upozorniť na následovné, e, čo povedala Európska rada, že existuje politická vôľa na to, aby sa Európska únia, aby Európska únia nadalej plnila e, aj nadalej tú úlohu, pre ktorú bola vytvorená integratívny e, ekonomický rast a inteligentné postupy pri naštartovaní ekonomických e, opatrení podporujúci ekonomický rast. My chceme dosiahnuť ciele, my chceme opätovne obnoviť dôveru našich občanov v EÚ a dovolte mi pripomenúť, že vyplácania, ktoré e, komisia e, navrhla v rámci rozpočtu sa opierali o e, súhlas členských štátov. Komisia to potom znížila a členské štáty sa toho jednoducho musia držať. Čo sa týka medzinárodných e, platieb, koncom maja sme o tom hovorili, to je veľmi dôležité e, toto realizovať okamžite a dobrý výsled, dostať dobrý výsledok, ktorý bude pokrývať potreby európskych občanov. My musíme kontrolovať konštantné výdavky a uh, tak aby sme mohli hovoriť o dnešnej potrebe a potrebe budúcnosti. Je dôležité, aby sme tu mali práve v tomto aspekte veľmi e, úzkú interinstitucionálnu spoluprácu, ktorá doteraz e, takto neexistovala. Takisto si musíme zobrať to, čo sa udialo minulý rok a musíme si e, vyrovnať e, v rozpočte takisto potrebu platieb za rok 2012. Rok 2013 je e, posledným rokom finančného výhľadového plánu a teda očakávame vyššie platby. Nesmieme dopustiť, aby nám unik vznikli eh, platby, ktoré sa majú eh, realizovať v roku 2012, aby sme ich presúvali do roku 2013. My mm, si myslíme, že máme dostatočne vyšpecifikované povinnosti na úhradu platieb, tak ako povedala rada, my potrebujeme viac Európy a nie menej Európy a to je dôležité práve pri týchto priamých platbách. A plnení našich politických priorít. Musíme mať opatrenia, ale aj prostriedky pre e, podporu ekonomického rastu tak, aby sme sa dostali z krízy, ktorá nás všetkých e, ohrozuje. E, posledný aspekt je to prepojenie s ITA my sme zobrali návrh komisie na vedomie, že nie, nejaké prostriedky budú k dispozícii v rámci 7. rámcového programu, ale musím upozorniť na to, že Európsky parlament v každom prípade zamýšľa, tak ako sa to povedalo v spoločnom prehlásení, že chceme vyčerpať všetky prostriedky, ktoré existujú a ktoré sú k dispozícii v rámci rozpočtu. Ja sa chcem poďakovať eh, všetkým mojim kolegom, ktorí so mnou spolupracovali, pre všetkým tieňovým správodajcom a nakoľko rada nie je prítomná, chcem požiadať pána komisára Levanovského, aby veľmi úzko spolupracovala s európskymi inštitúciami, tak aby sme dospeli k zaremu e, vyriešeniu a e, k úspešnej realizácii e, tak, ako to predpokladá zmluva pani predsednička. Áno, ďakujem. Pán komisár Levandovský má slovo. Vážená pani predsednička, máme dve paralelné procesy ako to už býva, pokiaľ ide o naše návrhy, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2013, udialo sa to v špecifickej klíme dnešnej Európy. Fiskálna konsolidácia sa vníma ako podmienka rovná udržateľnému rastu v Európe, ale napriek tomu potrebujeme investície aj v obdobiach krízy. A preto musíme vytvoriť podmienky pre budúci rast a príležitosti pracovné. A to odzrkadlilo aj problémy na Európskom samite, ktorý sme tu mali. Myslím, že odpoveď, tak ako ju predložila komisia návrhu rozpočtu na rok 2013, bola správnou odpoveďou a myslím si, že mandát parlamentu, tak ako to vyjadril pán spravodajca, pán Lavia, sa uberá tým istým smerom. Potrebujeme síce obmedzovania, ale nie v oblasti administratívy. Musíme mm, do 2% znížiť aj ostatné oblasti, ale potrebujeme takisto aj udržateľnú mieru platieb, aby sme mohli zaplatiť to, čo je právne záväzné, čo je jednoducho právne záväzné na rok 2013. A toto je koniec tej finančnej perspektívy Nemôže to niekoho prekvapiť, neprichádza to ako prekvapenie, ale na konci finančného výhľadu perspektívy e, tieto programy jednoducho už budú, budú splatné, takže potrebujeme jednoducho peniaze na to, aby sme mohli platiť. Je to aj špecifická osobitosť rozpočtu roku 2013 v tom zmysle, máme tu E, pravidlo N plus 2, N plus 3. To znamená, že musíme platiť za záväzky čo najneskôr v roku 2013 za záväzky z roku 2010 a roku 2011. Stretnutie, teda za, zaplatenie týchto záväzkov, to je povinnosť celej Európskej únie. A chcem zdôrazniť, že sa to týka predovšetkým tých oblastí, ktoré majú potenciál pre a to je výskum, rozvoj a kohézia. Oddialovanie platieb vôbec nie je riešením, pretože ako výsledok to vyprodukuje problém s likviditou pre členské štáty alebo nedostatok investičných možností a navýšenie účtov pre budúcnosť. Toto bolo odzrkadlené v diskusii ohľadne metodológie platieb, tak ako to eh, vyjadril pán predseda výboru pre rozpočet už som skoro niečo predpovedal do budúcnosti, pokiaľ ide o platby e, na konci mája. Vidíme tu logiku tohto viacročného, tejto viacročnej finančnej perspektívy. Vidíme to v mandáte, tak ako to predložil pán Lavi. A všetko máme na druhej strane to je trochu znepokojujúce, čo sa deje na, e, zo strany rady. Tu sa očakávajú škrty, predovšetkým škrty, ale nejde to v ústretí tým investíciám, ktoré potrebujeme do budúcnosti. Toto sú požiadavky členských štátov a preto robíme škrty. My sme menej optimistickí pokiaľ ide o platby do roku 2013. Avšak myslím si, že budeme schopní nájsť medziinštitucionálne e, riešenia v oblasti spolupráce. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za vyčlenenie zoznamu e, prípravných akcií a prípravných programov, ktoré budú implementované v roku 2013. Bude to jednoduchšie, ale takisto mám aj dôveru v to, že napriek špecifickým extrémnym podmienkam dnešného času nájdeme správny spôsob, ako naložiť so spočtom pre rok 2013. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostane slovo za výbor pre zahraničné záležitosti pani Jetemaki. Ďakujem pekne, pani predsednička členské štáty robia úspory, tak aj Európska únia musí robiť úspory. Avšak komisia tu navrhuje 7% navýšenie komunitného rozpočtu. Pre moju krajinu takýto nárast by znamenal od 70 do 100 miliónov škrtov, ktoré budeme musieť urobiť do rozpočtu, lebo budeme musieť navýšiť náš dlh. Toto je taká istá požiadavka, aká bola vlastne poškodaná aj v oblasti zdravotníctva v mojej krajine. Pokiaľ ide o sektor zahraničných záležitostí, tam je percentuálne navýšenie 5,7%, ktoré sa navrhuje vo vzťahu k zhoršujúcej zabezpečnej situácie v Afganistáne a v Iraku ale zároveň Európska únia a odborníci na zahraničnú politiku Európskej únie uvádzajú, že situácia tu je stabilná. Tento signál musí byť konzistentný. Ja som za to, aby sme robili úspory, ale úradníci Európskej únie musia pracovať v bezpečnom prostredí, ale Európska únia nemôže míňať viac, tu, tam a všade. Ak členské štáty robia úspory, tak musíme šetriť aj my. Za výbor pre rozvoj dostane slovo pán Mitchell na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Laviovi za veľkú prácu, ktorú predložil. V čase, ktorý mám k dispozícii, by som chcel povedať, že chápem, že niektoré členské štáty by chceli znížiť príspevky do rozvojovej pomoci v týchto čaských, ťažkých doboch, ale 0,7% to je naviazané na, na eh, hrubý národný príjem. Ale nemali by sme týmto spôsobom ohrozovať tých najchudobnejších na svete. Chcel by som pripomenúť, že 23 tisíc detí každý deň zomiera na svete v minulosti to bolo 36 tisíc detí. Pozrite sa na to, aký sme zaznamenali progres. No, takže môžeme to urobiť. Malo by to byť naozaj naďalej na hrubý domáci dôchodok. Takže nemali by sme to ohrozovať. V rámci budúcej generácie sa narodí 2, 2 miliardy viac ľudí. 90 z nich sa narodí v rozvojových krajinách. Bude to veľká invázia do rozvinutých krajín, ak nebudeme plniť tieto záväzky. Takže ja by som apeloval na to, že ak chceme redukovať tieto množstva a financie, tak nemali by sme redukovať aj hrubý národný príjem. Gratulujem Dánsku, ktorý, a Veľkej Británie, ktorí sa snažia v tejto oblasti robiť viac ako aj Dánsko, ktoré dali jasný príklad toho, že sa to dá dosiahnuť aj v časoch krízy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a za výbor dostane pán šťastný slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ako spravodajca pre otázky rozpočtu vo výbore INTA. Podporujem aktivity, ktoré stimulujú hospodársky rast, zlepšujú bilaterálne vzťahy a prispievajú k globálnej stabilite a solidarite. Z tohto dôvodu apelujem na udržanie e, finančných prostriedkov e, ICA plus a MFA. Takisto chcem, aby sa zlepšili financovania v takých aktivitách, ktoré priamo prispievajú k zvýšenému e, rastu a zamestnanosť, ako napríklad internacionalizácie európskeho obchodu, tým, že sa malým a stredným podnikom e, zlepší prístup k trhu a k predovšetkým kontakty medzi krajinami v južnom a východnom susedstve, aby sme mali aj E, dialog na vysokej úrovni s Spojenými štátmi americkými, e, Čínou a ostatnými krajinami. Všetky tieto aktivity, ak ich správne urobíme, tak budú prospešné v prospech všetkých občanov Európskej únie. Ja chcem zavlážovať pánovi správodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz za výbor pre kontrolu rozpočtu dostane slovo pán Fielner, ale ten nie je v miestnosti a preto dostane slovo pán Bulan za výbor pre zamestnanosť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pánovi spravodajcovi, pánovi Laviovi. Myslím si, že zamestnanosť by mala byť prioritou v Európskej únii. Európa musí sústrediť všetku svoju energiu na vytvorenie skutočnej sociálnej správy a musíme podporovať sociálnu koheziu a súdržnosť. Rozpočet na rok 2013 musí podporovať tie hlavné iniciatívy, ktoré súvisia napríklad s inováciami, ako mm, aj inými. Tento rozpočet by sa nemal venovať iba platbe tých programov, ktoré už končia, ale musíme pomáhať aj mladým ľuďom, ktorí hľadajú zamestnanie a tým, ktorí si chcú vytvoriť svoj vlastný podnik. Nemôžeme čakať až do roku 2014, pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti ESF. Je dôležitá súčasť európskej politiky, treba, ho, treba ju prehodnotiť a presmerovať. Musíme podporiť tie odvetvia, kde je nedostatok zamestnancov a novatárskej činnosti, ktoré sú vlastne nositeľmi sociálneho pokroku a ktoré vedú malé, stredné a veľké podniky, si zaslúžia finančnú podporu zo strany Európskej únie. Ďakujem pekne a teraz za výbor pre priemysel dostane slovo pán Butikofer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako poslanec za zelených vo výbore ITRE som s viacerými z mojich kolegov si nejednotný, pokiaľ ide o financovanie ITER, programu ITER ako spravodaj, ako zodpovedný za rozpočet v našom výbore sme však si sme jednoznačne, pokiaľ ide o to, že rozpočet musí podporovať prioritné, prioritné ciele stratégie EU 2020. To znamená, aj z pohľadu nášho výboru sú to tri konkrétne ciele. Ide to o energetickú politiku, predovšetkým plán SET. Tieto sú centrálne, takisto výskum a inovácia, to je dôležité, a podpora malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Za výbor pre regionálny rozvoj dostane slovo pán Stavrakakis. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opätovne táto diskusia o európskom rozpočte nastala v období hospodárskej krízy. E, všetky krajiny trpia, pokiaľ ide o ich rozpočty, pokiaľ ide o politiku kohézie. E, vieme, že tento nástroj je ten najlepší nástroj na to, aby sme priniesli pracovné príležitosti a rast do Európy. Mm, koncom roku 2011 sme mali veľké skozy pokiaľ, omeškania, pokiaľ ide o platby. A preto sme museli vyčleniť prostriedky pre rok 2012 možno sa to zhorší ešte v roku 2013 a preto musí rada, komisia, parlament analyzovať a vyhodnocovať číselné údaje a požiadavky v tom smysle, aby sme neohrozili implementáciu pre rok 2013. Európsky parlament bude musieť byť proti ďalším škrtom a v platbách na základe tých analýz, ktoré sa nám dostanú. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom pán Agri, e, výbor Agri dostanem slovo pani Delange. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, e, rozpočet pre polnohospodárstvo sa navyšil na len 1,6%, čo je pomerne mierne zvýšenie na budúci rok. A e, toto zvýšenie pre polnohospodárstvo je v podstate spôsobené najmä zmenou príjmov z členských štátov. Takže e, to je jedna vec. Druhá vec je, že v čase krízy sa musíme aj my snažiť o šetrenie a výbor pre poľnohospodárstvo sa to bude snažiť urobiť niekoľkými spôsobmi. My budeme mať v rámci rozpočtového e, zostávania pre rok 2013 e, niekoľko problémov a to cenovú volatilitu a toto nezmizne len tak. My chceme rozbehnúť pilotné projekty, aby sme Eh, pomohli eh, aktérom na trhu, teda polnospodárom, vyrovnať sa s touto eh, cenovou volatilitou. Ehm, my sme napríklad navrhovali vytvorenie observatória pre ceny, ale komisia prislúbila, hoci prislúbila, že k niečomu takémuto dojde, tak sa to nikdy nestalo. A záverom, pani predsedajúce, by som ešte chcela komisiu vyzvať, aby E, zapracovala do rozpočtu určitú rizikovú maržu pre núdzové prípady, kde môže vzniknúť ako minulý rok problém v sektore mm, ovocinárstva, zeleninárstva, e, problém, ktorý bude treba vyriešiť takýmto spôsobom. Ďakujem veľmi pekne za výbor Libe, pán Jakolino. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Vážení kolegovia, nemôžeme mať žiadne obavy, že v takéto komplexnej situácie ehm, roz, zásahy do rozpočtu, vytvorenie rozumných rozpočtov, ehm, tieto sa musia vytvoriť. Tak ako pán Helvia hovorí, toto je absolútne jasným znakom toho, že máme dnes ťažké podmienky, ale napriek tomu môžeme odviesť dobrý kus práce. Um, Ehm, v našom výbore sme e, pochopili známenia týchto čiast, ktoré sme dostali od rozpočtového výboru. My sme ich e, vyhodnotili takisto pozitívne. Teraz e, sa odvolávam na Frontex, ako aj na otázku Fondu pre utečencov. Um, tam, kde ide o bezpečnosť občanov, tu sme toho názoru, že e, tento rok je takým premostujúcim rokom aj pre e, budúce finančné rámce a musí tu byť jednoducho urobené Musí to byť jednoducho urobené konkrétne opatrenia. Máme tu aj politické priority. Tam, kde pani predsednička hovorila o boji s, s zločinom. Toto, všetko sa tu musí odraz, odraziť a my sme veľmi e, spokojní, že boli tieto že toto rozpočtových bol prevzala pani predsednička, áno, pán Kerejdo na minútu, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár. Ako predkladateľ e, stanoviska za výbor pre ústavné záležitosti by som chcel povedať, že náš výbor e, by podporil rozpočet, ktorý je v súlade s e, rozpočtom Európskej únie. Európska únia by mala byť katalizátorom pre, investícia práve, pre inovácia a investícia práve preto je potrebné prihľadať na to, aby naše rozpočty viedli k inicializácii rastu a tvorby pracovných miest a e, výbor pre ústavné záležitosti sa domnieva, že je potrebné zaviesť osobitnú financovaciu, e, položku na financovanie e, zvýšenia účasti občanov na európskych voľbách a na zvýšenie účasti týchto občanov na politickom živote únie. A ďalej by malo ísť o rozpočet konzistentný s programom komunikovania s ľuďmi. No a od apríla e, prichádzajú rôzne návrhy z komisie, pravdepodobne e, budú zástupcovia komisie chodiť aj do parlamentu a ja dúfam, že sa nám podarí tento cieľ dosiahnuť. Grácie. Ďakujem. A myslím si, že pani Holibal nie je v sále. A teda prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Pán Lamasúr za EPP, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, vážení kolegovia, čo sa týka spoločného rozpočtu, tu ide skutočne o vieryhodnosť Európskej rady, ktorá je tu v hre. A pán Fischer minulý piatok ho e, jednohlasne e, odsúhlasili opatrenia k ekonomickému rastu. My e, tieto opatrenia musíme podporiť. My nevieme, aký bol ten dodatok. Musí to byť ale interné pragmatické a rozumné. Musíme dbať na vrchnú hranicu výdavkov, mus, chceme podporiť eh, snahy komisie a eh, no, musím povedať, že ich vysoko hodnotíme. Eh, snažia sa nájsť pro, projekty, ale toto bude mať zmysel len vtedy, keď sa môžu tie prostriedky skutočne mobilizovať. To znamená, pokiaľ budú akumulované a vyplatené v rozpočte na budúceho roku. Otázku, ktorú vám chcem položiť, tá znie následovne. Stali zástupcovia mi e, budúci týždeň e, odsúhlasia sa zatvorenými dverami na toto rozhodnutie, keď je Unia dnes chorá, keď sú e, občania skeptickí a pochybujú. Je to potom tak, že vlády veľmi často sa zahrávajú s rôznymi orgánmi a majú od nich rôzne stanoviská. Nikto už nechápe, na čom sa vlastne dohodli. A pokiaľ ten dom ale horí, tak sa nemôžeme hrať ďalej. A ja, mne je veľmi ľúto, že zástupca cyperského predsedníctva nie je prítomný, ale títo budú musieť eh, v tomto roku ešte realizovať jednotlivé opatrenia a preto je eh, škoda, že eh, rada nie je prítomná. Pani predsedníčka, ďakujem za SED. Pán Gardia sa bal 1,5 minúte. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. My samozrejme všetci e, sa odvolávame na minulotýždňovú radu, kde sa e, rozhodlo o mobilizovaní 120 miliard eur a nie je to nejaká drobnosť. E, rada teraz e, E, sa rozhodla, že nebude investovať, že sa nebude snažiť len šetriť, ale že bude investovať. No a e, tu je problém, že by sme mali prihľadu na to, aby naše politiky boli konzistentné. Zdá sa, že rada teda obracia e, kormidlo a ja si myslím, že by sme mali na toto prihľadnúť aj v našom rozpočte. Mali by sme sa snažiť o rast udržateľnosti, o rast udržateľný a tých 120 miliard eur, no e, ja dúfam, že nájdeme nástroje, aby sme mobilizovali ekonomiku Európy a e, treba to nájsť práve prostredníctvom európskeho rozpočtu, lebo e, tých 121 miliard eur, tak v podstate to je možno bude treba toľko, je to viac, než čo sa schválilo minulý týždeň. Čiže áno, ministri Eh, obrátili kurz a eh, dúfam, že v rámci tohto nového kurzu budú podporovať aj eh, nový rozpočet na rok 2013. My sme napríklad minulý rok sa dozvedeli, že nebude možné financovať tie politiky a tie projekty, ktoré sme chceli financovať. Ukázalo sa, že presne takto aj dopadlo. A 7. rámcový program pre vyšetrovanie, ten napríklad sa nedokáže pohnúť dopredu kvôli nedostatku financií a No ja si myslím, že je potrebné skončiť s politikou šetrenia a investovať peniaze e, tam, kde to bude mať prínos. Grazie per il gruppo A. Ďakujem pekne za ALDE. Pán Alvaro. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán e, komisár. Rozpočet pre 2013 e, má prostriedky okolo 150 miliard eur. Tieto prostriedky sú priamo prepojené so stratégiou Európa 2020 a navýšujú sa o 2,7 na 64 e, miliard eur ako také. A výdavky pre udržateľný rozvoj stúpajú o 3,4 malé a stredné podniky, zamestnanosť mládež a nové iniciatívy, ako je napríklad e, plánovaná pilotná fáza pre projekty v oblasti dopravy, KT a tak ďalej, by mali pomôcť na pomoc pri riešení problémov a podporiť investície do rozvoja do ekonomického rozvoja Európa. Toto e, veľmi potrebuje. Keď si ale pozrieme na platby, tak e, tieto Mm, sú okolo 138 eh, miliard eur. Za minulý eh, finančný rok v porovnaní z roku 2012 eh, máme stúpajúce prostriedky pri platbách. U nás je to signifikantné pre rámcové programy, pre kohezné fondy, to bolo bolo navýšenie okolo 12 predbežné platby verejných a súkromných partnerov, ktoré e, sa podielajú na realizácii týchto projektov. Títo takisto sú povinní uhradiť platby. Takisto, čo sa týka zmluvnej, zmluvných povinností únie, musia e, realizovať jednotlivé e, programy ako aj dostať e, tým programom, ktoré sa začali v minulých rokoch. To znamená, že sa musí zodpovedne rozpočtovať. Samozrejme, máme tu aj isté ťažiskové body. E, program pre e, IKT politiku v roku 2013 sa bude orientovať intenzívnejšie na čo najlepšie využívanie inovatívnych techník. V každom prípade predstavuje tento program pomoc pre Európu a východisko, ktoré dúfam budeme môcť spolu s radou schváliť. Dovolte mi záverom povedať, ušetríme ušetríme signifikantné a ušetrili by sme signifikantné prostriedky, pokiaľ by sme tieto diskusie viedli v Bruseli a nie v Štrásburgu ďakujem pani Trupel. Eh, za zelených pán komis, eh, predseda komisie Bározo eh, na, dnes ráno hovoril o tom, že európsky rozpočet je zásadným nástrojom pre udržateľný rozvoj. Ja to zdieľam, pán komisár Levandovský to ešte raz počiarkol a to, čo v týchto časoch nie je nezávažné, treba počiarknúť, že spôsob, akým sa radíme o rozpočte, je súčasťou tejto hospodárnej metódy. My sa musíme rozhodnúť, ale pokiaľ sa e, inštitúcie dohodneme, potom máme spoločný rozpočet. Minulý týždeň na samite sa dohodlo, že dodatočne zo štrukturálnych, e, fond, fondov sa rýchlo zmobilizuje 55 miliard e, eur na to, aby sa mohli realizovať potrebné konsolidačné politiky v oblasti hospodárskeho rozvoja, pre vedu a výskum, pre eh, obnoviteľných zdrojov energie. Toto všetko sú ciele, ktoré môžeme zdieľať. Ale to, na čo eh, rada nemyslela, je, kam eh, a odkiaľ teda tieto prostriedky v tom krátkodobom horizonte dostaneme. Ako moji predrečníci už povedali, rada zostáva politicky schizo, schizofrená, pretože na jednej strane rozhodne o navýšenie prostriedkov pre rok 2012, ale nechce e, navyšovať prostriedky pre rok 2013. Áno, tieto rozhodnutia boli určite opatrenia, ktoré sme urobili, ale na druhej strane sú založené na e, číslach, ktoré musíme dodržiavať a preto je pre nás jednoznačnou výzvou tak pre radu, ako pre nás, ako aj pre cyperské predsedníctvo, buďte európsky a postarajte sa o to, aby sa mobilizovali potrebné platby, pretože inak budeme zavádzať našich európskych občanov s tým, na čom sa rada dohodla. Ďakujem. Ďakujem. A teraz eh, pán Ashford na dve minúty. Uh, Pani predsedajúca, vážený pán komisár, európska ekonomika čelí problémom ako, nikto, ako nikdy predtým a my musíme teraz e, udržať krok so zbytkom sveta. To, ako sa nám to bude dariť, bude determinovať budúcnosť naš- našich občanov a rozpočet je kľúčom k tomuto úspechu. Našou najpalčivejšou prioritou je zvyšovanie konkurencie schopnosti a podpora hospodárskeho rastu na základe fungujúceho jednotného trhu. Skrátka, európske peniaze musia byť vynakladané efektívnejšie. Znamená to, že investovanie do výskumu a vývoja, investovanie do široko širokopásmových pripojení a vedy, toto sú veci, ktoré zlepšia každodenný život ľudí, ale keďže máme rozpočet rozbe- keďže máme rozpočet obmedzený, mali by sme investovať len tam, kde vidíme jasný prínos. My sa musíme e, pýtať veľmi zložité veci. Napríklad e, minulé investície do projektov štruktúrnych financií priniesli skutočne to, čo sme očakávali? Alebo návrhy na reformu polnohospodárskej politiky budú mať reálny a merateľný ekologický prínos a za, aký, za akú cenu pre európskeho občana. Vzhľadom k ekonomickým výzvam tento rozpočet e, sa e, rozhodol neísť toto cestou, ale uplatne pravidlo toho istého, len viac. Takže tie isté politiky, len im dáme viac peňazí. Bolo by chybou očakávať, že je možné investovať stále viac v čase, keď ľudia vo svojich krajinách zažívajú úsporné opatrenia. My by sme skrátka mali ísť príkladom a to znamená zmraziť rozpočet. Grazie per... Ďakujem za skupinu GUE. Pán Sousa, minútu 30. Pani Sousa, ďakujem pani predsednička. Európe je jedinou odpoveďou na problémy úsporná politika. Ale my jednoducho potrebujeme v Európe solidaritu a nie potrestanie. Parlament je inou inštitúciou, ktorú má voľskú legitimitu, pretože sme boli priamo zvolení a vlády nemajú exkluzivitu na európskom rozpočte. My vieme presne, aký je ten recept a preto nebudeme hlasovať proti mandátu. My samozrejme tu máme veľké divergencie, veľké rozdiely medzi v rámci parlamentu. My uh, nemôžeme napríklad, napríklad podporiť, aby sa platili uh, transfery multi a nad, nad, nadnárodným koncernom a tak ďalej. My jednoducho musíme dostať efektívnu odpoveď na východisko z kríze. Uh, v skutočnosti e, teda komisia hovorí o platbách, ale v skutočnosti ide vlastne o financovanie e, záväzkov v rámci kohesného a štruktúrálneho fondu. Keď si zoberieme Španielsko, Grécko, Taliansko a Portugalsko. No áno, naše problémy e, sú také, že máme viac chudoby, menšiu sociálnu súdržnosť a viac nezamestnaných v Európe, ale musíme urobiť iné rozhodnutia. My nesmieme byť rukojemníkmi trhov. My potrebujeme konkrétne odpovede na konkrétne problémy konkrétnych občanov. Musia sa vytvárať nové pracovné miesta, musia podporiť zdravie, vzdelávanie a sociálne siete. Toto je to, čo chceme. Ďakujem veľmi pekne za ako e, ďalší pán Andreasen. Minútu 30. Pani Andreasen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Znova je to tu. Za najhoršej finančnej krízy, ako si pamätáme, táto snemovňa komponuje rozpočet, ktorý vyzerá veľmi nezodpovedne a je neuveriteľné, že sa tu väčšina vôbec odváži požiadať o 6,5-percentný nárast. Myšlienka toho, že e, rast a tvorbu pracovných miest možno podporiť rozpočtom Európskej únie je smiešné. Stovky miliard sa e, dodnes minuli a výsledkom z hľadiska rastu je presne nula, je nič. Niektorí z nás sa domnievajú, že dokonca niektoré politiky e, prispeli k tejto kríze a Um, že európske rozpočty alebo európske prostriedky neboli vynakladané zmysluplne. Európsky projekt by mal byť vedlivo sledovaný, ale nie je. A teraz uh, táto snemovňa chce odmeniť toto zlyhanie uh, ďalším zvýšením rozpočtu. Ako pán Kameran počúva, ja mám jasný signál. Posielate peniaze ďalej do Bruselu a budete v podstate odovzdávať uh, moc eh, nevolenej a nezodpovednej byrokracii. Pre Boha dobrého, eh, uvoľnite trocha tie opraty Britom a eh, skúsme ten rozpočet znížiť, ani nie, že zmraziť. Grazie per Ďakujem veľmi pekne. Pani Vertman, minútu. Ďakujem pekne. My eh, sa vidíme už v rámci celoročnej štruktúry eh, a konfrontovali sme s finančnou a hospodárskou krízou a kríza, eh, ktorá spôsobuje narastajúcu nezamestnanosť mladistvých a to je sociálna, a to je vlastne sociálna na prach, pušný e, prach, ktorý spôsobuje veľké problémy a spôsobuje, že sa týka celej generácii občanov na základe tohto aspektu je rozpočet pre rok 2013 riadna a konzekventná reakcia Európskeho parlamentu, pretože sa rigorózne vyčiarkovalo až, do, až po európske inštitúcie, pretože úsporné fungovanie európskych inštitúcií a politického konania a podpora ekonomického rastu do budúcnosti. To sú signálom pre túto hodinu a musíme posilniť um, vyjednávanie uh, politických orgánov a podporiť uh, tvorbu pracovných miest pre všetkým pre mladých ľudí, tak aby dostali novú perspektívu. Ďakujem. Pán Šúrian, má dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pána, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené poslankyne a poslanci. Ja Môžem spravodajcovi len poblahoželať. Práca to bola veľmi náročná, ako ste si vypočuli už aj od kolegov. Rozpočet na rok 2013 by mal prispieť k riešeniu problémov v Európe. Ja si myslím, že tu existuje pomerne široký konsenzus v tom, že jednou z hlavných priorít je riešenie nezamestnanosti a tiež e, je potrebné bojovať so zníženou produkciou priemyslu Niektorí ľudia hovoria, že treba zvyšovať e, dohľad nad bankovým sektorom a riešiť otázku e, nedostatočného úverovania a napríklad konsolidáciu bank. A v bankovníctve e, zase presadzuje, zase presadzuje názor, že takto riešiť tieto problémy možné nie je. Každopádne my môžeme zlepšiť e, výhľadky na rast, ak budú štáty trocha flexibilné a ak sa nebudú spoliehať na programy, ktoré fungovali pred krízou, ale e, budú kreatívne tvoriť nové možnosti. Väčšina z rozpočtu 2013 e, predpokladá, že členské štáty budú rozhodné a budú sa zameriavať na projekty na zvyšovanie zamestnanosti a inovácií. Komisia by mala reagovať pružne na takéto návrhy z členských štátov a práve takýmto spôsobom by sme mohli proti tej kríze bojovať. Ak snívame o nevyčerpaných prostriedkoch a hľadáme nové, nové plány, ako tieto nevyčerpané prostriedky použiť, tak jednoducho neurobíme nič lepšie. Jednoducho ten mýtus nevyčerpaných prostriedkov treba ehm, konečne pochovať. Eh, ehm, v tejto chvíli musíme dostať svoje povinnosti, musíme završiť bežiace programy a preto podporujem eh, tento návrh. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, pán Von na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, chcem poďakovať pánovi Lavia za vynikajúcu správu. Ja hovorím ako spravodajca za e, druhú sekciu pre rozpočet pre kapitolu 5 a e, tu by som pripomenul vlastný rozpočet parlamentu. Iste si pamätáte všetci list komisára, aby sme znížili navýšenie pre budúci rok o 1,5% a my sami sme odhadovali, že v tejto chvíli, v tejto chvíli budeme požadovať zvýšenie 1,9 Je to len na teraz, pretože parlament sa snaží zostaviť pracovnú skupinu, ktorá by preskúmala možnosť zníženia tohto navýšenia napríklad prostredníctvom úspor na cestovných nákladoch pre poslancov a e, napríklad e, aj prostredníctvom určitých kontaktov s kongresom Chceme skrátka dosiahnuť isté úspory a do konca roka budeme mať pripravenú správu aj k tomuto. A tiež by som chcel povedať pár slov k rozpočtu našich inštitúcií. Komisia pôvodne navrhla zvýšenie svojho vlastného rozpočtu 3,5% a ja predpokladám, že rada navrhne zvýšenie o zhruba 1,8%, čo je veľmi blízke tým 1,9%, ktoré sme navrhli, ktoré navrhol komisár. A ak eh, sa pozrieme na všetky inštitúcie jednotlivé, tak eh, súdny dvor a, a vonkajšia služba, externá, eh, tá zahraničná služba budú požadovať vyššie zvýšenie a my ako parlament môžeme vyhlásiť, že sme urobili maximum preto, aby sme ušetrili peniaze. Dúfam, že to urobia aj v iných inštitúciách. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Fajmon na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, podobne ako každý rok, v tomto čase aj teraz hovoríme o mandáte pre rozpočtový trialóg, ktorý nás má doviesť k rozpočtu na budúci rok. Ja by som podobne ako predchádzajúcich rokoch chcel apelovať na zdravý rozum a hľadanie kompromisu. A som proti, aby náš parlament spytočne prilieval olej do ohňa a požadoval splnenie nesplniteľných požiadaviek. Hospodárska situácia v Európskej únii je stále veľmi zložitá. Nezmení sa to zrejme ani v nasledujúcom roku a preto nie je možné členským štátom vnúcovať nejaké radikálne zvyšovanie výdavkov E, náš parlament by sa asi mal snažiť o to, aby rozpočet na budúci rok bol schválený včas a náležito, aby sme sa nedostali k nejakému sklzu alebo nedaj Bože provizóriu. Ja si myslím, že toto teraz je našim najdôležitejším záujmom a akékoľvek rozpočtové spory a malichernosti by mohli ohroziť e, situáciu v Európe a toto by sme nemali dopustiť. Chcel by som tiež pripomenúť, že v budúcom roku Európska únia dosiahne spravodlivosť v mm, platbách do polnospodárstva v nových štátoch, čo ako politik z nového členského štátu vítam a myslím si, že je to historický okamih. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne dostane slovo pán Vlosovič na jednu minútu. Koležanky. Ďakujem pani predsedajúca, vážne kolegyňa. a Marci, sme sa v parlamente dohodli, že jeden z hlavných priorít je zabezpečenie zamestnanosti v rámci stratégie 2020 a čo sa týka podporu malých a stredných podnikov a nárast zamestnanosti mládeže. Projekt, ktorý nám predstavila komisia, týmto prioritám dostal. Musíme počítať s tým, že roz, unijný rozpočet je veľmi dôležitým nástrojom, ktorý môže prispieť k hospodárskému rastu a zabezpečeniu zamestnanosti vo všetkých členských štátoch. Ja podporujem tento projekt a predovšetkým navýšenie prostriedkov týkajúce sa e, zamestnanosti Ehm, mali by sme získať takisto eh, prostriedky na program Progress, ktorý podporoval zamestnanosť eh, mladých ľudí a takisto zamestnanosť žien a mužov, eh, ktoré by boli inak diskriminovaní. Ehm, mali by sme rozvíjať samostatnosť a, nový, a nové druhy rozvoja rozvoja podnikania ako nového e, projektu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán Hartong. Nech sa páči na minútu. Vážená pani predsednička, minulý víkend som navštívil kino a videl som nový film Ice Age 4 a v tomto filme e, sa objavujú dvaja austrálsky hľadavci, ktorí povedia zaujímavý komentár. povedia zaujímavý komentár. Keď sa ich pýtajú, že prečo je na svete toľko problémov, tak, e, do, tak odpovedie dovolte mi prezadiť vám tajomstvo. Tento tajomstvo je v podstate veľmi jednoduché a zásada je tá, že ľudia sú hlúpi. No a to je práve tá základná debata, základná reakcia k tomuto rozpočtu na rok 2013. Keď si prečítate správu Via ohľadom uh, jednotlivých položiek v rozpočte a jednotlivé tie adiktíva, ktoré sa používajú a ktoré sa tu objavujú, eh, tak eh, môžete si povedať, že kto dokáže vymyslieť niečo takéto absurdné. To dokáže len Európska komisia a Európsky parlament všetko vybuchne v roku 2013, môžeme sa uh, spýtať, že čo vlastne nebude zvýšené v rozpočte, lebo všetko má ísť hore. Ľudia sa o právo môžu pýtať otázku, prečo sa má všetko dvíhať, prečo všetky položky sa dvíhajú v európskom rozpočte. A tá odpoveď je naozaj podobná ako v tomto filme Ice Age 4, lebo sme hlúpi. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pani Jendřejevská na dve minúty. Ďakujem Šanovní państwo, budžet Únie je głównym... Ďakujem pekne. Dámy a páni, rozpočet Európskej únie je vlastne vyjadrením solidarity medzi 27 členskými štátmi. Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý neslúži len na to, aby sa dorovnávali rozdiely v rámci Európskej únie, ale predovšetkým má zabezpečiť investície, a posilniť konkurencieschopnosť a vytváranie nových pracovných miest. Vážené dámy a páni, máme určité predstavy o tom, ako by sme mohli v Európskej únii posilniť hospodársky rast. Existujú napríklad štrukturálne fondy, potom je tu 7. rámcový výskumný program, potom je tu aj program na podporu inovácií a celoživotného vzdelávania. Tieto programy slúžia celej Európskej únii a zároveň sa snažia reagovať na výzvy 21. storočia. Predovšetkým, keď ide o vytváranie nových pracovných miest. Práve preto musíme zabezpečiť to, aby sme v rozpočte na rok 2013 nielen naplňali naše záväzky, ale aby sme prekonali hospodárskú krízu. Keď ide o samotné detaily, tak by som chcela zdôrazniť, že e, vidíme tu nárast rozdielov medzi platbami a záväzkami. No a to je nutné riešiť, lebo ináč nebudeme v stave e, naplňať naše ciele a tak sa má zvýšiť rozpočet o 6,2 a podľa mňa to je iba minimálna číslo, minimálne percento. Nemôžeme sa sústrediť len na to, aby sme v rámci krízy konali tak povediac ad hoc. Máme tu záväzok z dlhodobého hľadiska zabezpečiť ďalší rozvoj Európskej únie. Ďakujem pekne. Grazie, la parola Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán Hercog. Pani Hercog, nech sa páči, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Som veľmi rada, že môžeme opätovne hovoriť o konkurenceschopnosti v tejto súvislosti. Chcel by som zdôrazniť, že rok 2013 je vlastne posledný rok v rámci tohoto rámcového programu a preto je dôležité, aby sme efektívnym spôsobom využili prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Boli sme veľmi radi, keby malé a stredné podniky neznižovali investície, ale naopak navyšovali. Bola by som veľmi rada, keby sa táto, tento smer posilnila, keby aj Európska investičná banka v tejto oblasti zohrávala dôležitú úlohu. Bola by som rada, keby sa podarilo zrealizovať projektové dlhopisy a stali by sa úspešným e, e, projektom. Myslím si, že infraštruktúra je veľmi dôležitá a preto by som chcela zdôrazniť, že vítame program ITER, ale čo sa týka dodatočných nákladov, je nutné ich zabezpečiť tak, aby sa neznevýhodnili iné programy, napríklad 7. rámcový výskumný program. Ten jednoducho nemôže byť krátený. Pevne verím, že tu sa podarí nájsť riešenie, lebo sa podarilo aj v tomto roku. No a chcela by som povedať, že sú tu niektoré programy, ktoré ešte neboli správne rozpočtované. Ak sa nám podarí dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, bude všetko dobre. Ďakujem pekne. Grazie. La parola all'onorevole Terò per un minuto. Ďakujem pekne. A teraz kolega Terò na jednu minútu. Hyvä komisári, raportéri ja kollegat. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Hospodárska situácia v Európe nie je veľmi pozitívna, to iste viete. Očakáva sa od členských štátov, že budú vykonávať úspory a prídu s veľkými obeťami. A to je v takých dôležitých oblastiach, ako je napríklad obrana, vzdelávanie a zdravotníctvo. To znamená, že je dôležité, aby tá argumentácia, ktorá sa používa, nebola vzdialená od reálneho života. Ak sa teraz vykonáva nejaké krátenie úspory, musíme si uvedomiť, že sa to musí týkať všetkých, to znamená aj nás. To znamená, že ak požadujeme navýšenie rozpočtu bez nejakých prostriedkov, bez posilnenia prostriedkov, tak vlastne ohrozujeme naše vlastné meno. A potom vlastne môžeme byť právom kritizovaní za lahostajnosť. Jednoducho musíme si pozrieť, kde dochádza k zdvojeniu, prekrývaniu, kde je možné ušetriť prostriedky a jednoducho nie je možné, aby Európska únia vykonávala to, čo vykonávajú členské štáty. Ďakujem pekne. Grazie, la... Ďakujem pekne a teraz má na 1,5 minúty slovo kolegyňa Holmajer. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, dnes by som chcela upriamiť vašu pozornosť na tému agentúr. Pritom som si všimla, že agentúry v roku 2013, ale aj v rámci viacročného finančného plánovania, v rámci obdobia 2014-2020, nemajú vlastne žiadne konkrétne ťažiska v rámci financovania. Spomeniem príklady. Máme novú dohľadnú agentúru, ako napríklad ESMA a ďalšie. Keď takéto agentúry majú naplňať svoje úlohy, ktoré, o ktorých sa diskutovalo aj napríklad cez víkend, tak potom musia byť vybavené takým spôsobom, aby mohli naplňať tieto úlohy. Keďže všetky tie plány, ktoré máme, nie sú realizovateľné. Poskytnem vám druhý príklad, Europol. Europol má veľmi dobré finančné riadenie. V roku 2011 došlo k veľkému presunu prostriedkov a jednoducho Europol bol potrestaný minus 10% a potom ešte sa vlastne má tam uskutočniť aj Centrum pre kybernetický zločin. To nie je možné, takže dôležité je zabezpečiť kvalitné financovanie agentúr a zároveň je nutné e, preveriť štruktúry riadenia týchto agentúr, Myslím si, že ten vysoký počet e, zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov. E, to je to, čím sa musíme zaoberať, aby sme zabezpečili dobré riadenie. Ďakujem. Grácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pán poslanec Fernández na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Európsky rozpočet, ktorý navrhujeme pre rok 2013, sa zvýšil v porovnaní s rokom 2012, najmä keď hovoríme o rozpočtových apropriáciách tak tam ide o 138 miliard eur na strane e, platieb. Pevne verím, že toto navýšenie bude postačujúce, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s tými záväzkami, ktoré, ku ktorým sme sa už zaviazali v Európskej únii. A tu najmä zdôrazňujem investície každého členského štátu, ktoré jednotlivé členské štáty musia spraviť najmä v oblasti koheznej politiky. A dovolte mi pripomenúť vám, že e, komisia prislúbila 11 miliárd, ktoré mali odzrkadlovať o požiadavky na platby. A to je spôsobené nedostatočnými množstvami platieb v minulosti. Chyba bola na strane rady, rada bola tvrdohlavá a konala proti našim záujmom. Práve preto vyzývam, aby rada konala s odvahou, jednoznačnosťou a priamo tak, aby nezastavovala vyplácanie e, platieb, ktoré už boli prislúbené je veľmi dôležité, aby sme dostali našim slubom, aby sme naozaj zvyšovali zamestnanosť, e, zabezpečovali hospodársky rast a zároveň, aby sme úprimne zabezpečovali sociálnu, ekonomickú a teritoriálnu kohéziu. No a ako hovoril pán spravodajca, sa mu zároveň povlaho prijať k jeho vynikajúcej práci. On obhajoval e, podporu pre zamestnancov v rámci podpory pre malé a stredné podniky a podpory pre zamestnávanie e, mladistvých a zároveň chce podporovať udržateľný, chytrý a inkluzívny rast Eh, ako hlavnú prioritu pre rok 2013 a rozpočet na rok 2013. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Nevidím tu pani poslankyňu Materu v sále. A teda dáme slovo teraz tým rečníkom, ktorí sa prihlásili do bodu Catch the Eye. Eh, začne, začne pán poslanec Kozlovský. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisážu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo sa týka rozpočtu Európskej únie, musíme si uvedomiť, že je to nástroj na investície a vyjadrenie solidarity. To znamená, že tým chceme zabezpečiť e, hospodársky rast. Preto implementácia politík je vlastne to najdôležitejšie. To znamená, že v tejto súvislosti musíme zdôrazniť to, že ak chceme skutočne bojovať proti kríze, a vieme, že mnohé členské štáty navýšili svoje rozpočty na rok 2012 a rok 2013. No, ale my sme platby obmedzili a v roku 2013 sa plánuje kumulácia platieb, čo môže viesť k problémom v rámci implementácie rozpočtu. Toto znamená veľké riziko pre koheznú politiku a kohezná politika by mala najviac prispieť k tomu, aby sme my ako Európska únia sa opätovne vybrali cestou hospodárskeho rastu. Grácie. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pani poslankyňa Basesku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán, vážená pani predsedajúca. Som presvedčená, že je naozaj veľmi dôležité, <clears throat> aby priority a dlhodobé politiky boli vzaté do úvahy pri vytváraní rozpočtu. Práve preto ciele, ktoré súvisia s hospodárskym rastom, konkurencieschopnosťou a zamestnanosťou v členských štátoch, musia byť posilnené. Podporujem predovšetkým vyššie rozpočtové pridelovania prostriedkov, ktoré majú byť určené pre mladú delegáciu a malé a stredné podniky. Väčšina podnikov, ktoré sú aktívne na internom, na vnútornom trhu, sú malé a stredné podniky ale oni priťahujú len malé percento celkového objemu investícií. To je práve dôvod, prečo si myslím, že zvýšená podpora zabezpečená pre malé a stredné podniky bude spôsob, ako úspešne pomôcť eh, nám všetkým prekonať krízu. Dovolte mi počiarknúť, že finančná zodpovednosť má najvyššiu prioritu, najmä v tomto čase fiskálnej konsolidácie. A eh, európsky rozpočet musí byť doplnený obno- politikami obnovia rastu, ktoré budú implementovať členské e, štáty, tak aby dopad na hospodárstvo bol pozitívny. Grazie, Van Nistelrooy. Ďakujem pekne a teraz pán poslanec, pán Van Nistelrooy, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pri vystupovaní alebo pri vystúpení v tejto diskusii je veľmi dôležité povedať, že teraz na konci 7-ročného obdobia je tu ešte stále celý rad platieb, ktoré musíme spraviť a ktoré súvisia so záväzkami z predchádzajúcich rokov. Tie spadajú najmä do koheznej politiky. To, čo sa stáva, je to, že pri prvých ročníkoch e, tohoto obdobia sa peniaze vracajú čistým placom členským štátom a keď sa pozráte na tie neskoršie roky v danom finančnom období, tak e, oni e, v konečnom dôsledku nie sú uhradené alebo nie, sú, nie je s nimi naložené. Vieme, že ľudia všetci posielajú faktúry väčšinou na konci 7-ročného obdobia. Taký je bežný finančný

Uh, Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Uh, vidím, ako je dôležité porovnávať uh, národné rozpočty s európskym rozpočtom. Je to čiastočne odôvodnené, ale nie úplne, iba čiastočne. Nie je to plná analógia. V prvom rade, pri európskom rozpočte máme vždy rovnováhu. Nemáme žiadne zadlženie, žiadne, žiadne dlhy je to kvôli našej veľkosti. Náš eh, rozpočet je 1% GNI, ale nedá sa to porovniť so 4 alebo 5 ktoré boli vynaložené pri pomoci európskym eh, finančným inštitúciám alebo finančným inštitúciám v Európe. Zároveň to nie je dôvod eh, preto, a prečo majú členské štáty bilióny eur v zadlžení. Európsky rozpočet by mal byť dobrou príležitosťou preto, ako riešiť príležitosti pre rast a tvorbu zamestnanosti. Tento rozpočet je našou príležitosťou ušetriť to, čo sa dá ušetriť. Poprvýkrát od začiatku Európskeho spoločenstva eh, v roku 2013 počet zamestnancov klesne európskych eh, zamestnancov. Čiže už to nebude rásť, ale bude eh, znižovať. A to isté platí aj pre agentúry. Žiadne výnimky. To je len odpoveď pre pani poslankyňu Holmajer. Ak tu máme nejaké výkonnostné úspory, tak eh, samozrejme, ak potrebujeme nejaké úspory pri vývoji konkrétnych špecifických nástrojov, napríklad nástrojov rozvoja pomoci, eh, a niektoré ďalšie programy, ktoré nefungujú, tak sú to v konečnom dôsledku úspory. A to sa odzrkadluje aj v návrhu rozpočtu na rok 2013. Keď to zoberieme všetko sumárne, tak my v súčasnosti vynakladáme 66 miliard eur menej, než bolo dohodnuté pre finančnú perspektívu e, pre roky 2007 až 2013. Toto je čistý výsledok toho, aká je, aké sú výkonnostné úspory, výkonnostné ušetrenia a k čomu vedú, vedú úspory v európskom rozpočte na celoeurópskej úrovni. V zásade rozpočet je, sú prostriedky na pokrytie legitímnych potrieb. Sú to potreby, ktoré vyplývajú zo schválených projektov. Projektov v členských štátoch. 94% rozpočtu smeruje mimo Bruselu. 6% je administratíva. Aký je ten výsledok, keď e, sa omeškáme a keď, alebo keď nebudeme platiť? To je práve problém preplácania nákladov ministerstve financií. Tie ohrozujú celkovú likviditu, ktorá sa opäť vracia k členským štátom. V konečnom dôsledku takýmto spôsobom sa znižujú investičné možnosti v členských štátoch respektíve nemáme dosadok prostriedkov preto, aby sme dokázali prekonať napríklad e, problémy pri poskytovaní úverov malým a stredným podnikom. Ten záverečný výsledok je obrovský objem nevyplatených záväzkov. To sa týka budúcich e, riešení, budúcich faktúr a budúcich e, záväzkov. Rozpočet na rok 2013 bol postavený na konkrétnych výstupoch členských štátov. Súhlasím s Alanom Lamasúrom v tom, že toto je možno trochu schizofrenické na jednom strane my v Bruseli veľmi pozorne všetko hodnotíme a prehodnocujeme a snažíme sa rešpektovať tieto faktúry, tieto, tieto dokumenty. Nemôžeme e, byť kritizovaní za to, že, e, že nerešpektujeme e, pravidla 27 členských štátov. Je to trochu schizofrenický postup. Treba si uvedomiť, že rozpočet pre rok 2013 nemôže byť prekvapením to, že tu máme dodatočnú žiadosť o platby. Je to praktický test toho, čo sme nazvali rastovou agendou Európskej únie, ktorá je robená fiskálne zodpovedným spôsobom. Ďakujem pekne. Grazie, La parola Lavia. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán spravodajca Lavia. Nech sa páči. Dve minúty. Eh, Ďakujem, chcem sa poďakovať kolegom za zaujímavú rozpravu. Mám dojem, že veľká väčšina príspevkov smerovala k tomu, že by sme mali podporiť e, postoj komisie. Je to jasné. Požiadavky, pokiaľ idú o platby, musia byť prispôsobené na záväzky pr- predošlých rokov. To je v, predsa neprípustné, aby sme teraz o, e, hovorili o miliónoch eur, ktoré prakticky o, e, E, z ktorých sa majú e, uhradiť celé kopy e, hory faktúr. Ide o záväzky, ktoré legitímne vznikli v minulých rokoch a teraz musíme tieto záväzky splatiť. A pri, je tu predovšetkým o tie rubriky, ktoré súvisia s rozvojom a s hospodárským rastom. Z tohoto dôvodu tento boj za e, vyčlenené prostriedky je e, boj, ktorý treba viesť e, ten trialóg ukazuje tým, nám ukazuje, akým smerom treba pracovať. Interinstitucionálne celkom jasne deklarujeme, že ak nebudeme mať spoločný základ pri informáciách, tak pravdepodobne dospejeme k rôznym záverom. V, v, procesoch minulých rokov sme e, vychádzali z rôznych odhadov a platby tu musíme mať presne pred očami. My teraz e, e, tu nemáme zástupcu rady, ale žiadame radu, aby sa týchto medziinštitucionálnych diskusí zúčastňovala, aby potom neskôr po rozprave sme pri rozpočte 2013 mohli e, e, dosiahnuť spoločný pohľad na skutočné požiadavky. Samozrejme, že sa chcem poďakovať za lojálnu spoluprácu aj pánu komisárovi Levandovskému a tí, ktorí uh, uh, budú zajtra podporovať tento mandát uh, a dúfam, že ich bude veľa, pomôžu tomu, aby sme v budúcich týždňoch pri rokovaniach dosiahli potrebné úspechy. Ďakujem. Ďakujeme, rozpráva k tomuto bodu je uzavretá. Včera ste, práve ste nám to pripomenuli, že zajtra o 12.30 budeme v tomto bode hlasovať. Thank you.